Ďakujem. Teraz budeme hlasovať o správe Stevens. Otváram hlasovanie. Has everyone voted? Všetci už hlasovali? I close the vote. Uzatváram hlasovanie. Správa bola prijatá, ďakujem. Ďalšia správa Michal Bonny. Nech sa páči, môžete hlasovať. Has everyone voted? Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Správa bola prijatá. Ďalšia správa od pani Jiménez Beseril Bario, Budeme hlasovať podľa mien. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Ďalšia správa od pani Jiménez Beseril Bario hlasovanie podľa mien. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, takže ukončujem hlasovanie. Správa bola prijatá. Druhá správa od pána Bonyho. Hlasovanie podľa mien. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Správa je prijatá. Prejdeme ďalej na správu pána Novakova. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Môžeme prejsť na správu pani Rozier. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Pokiaľ všetci hlasovali, ukončujem hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. No a teraz dám slovo pani Rozier, aby nám stručne povedala pár slov o svojej správe. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k prijatiu tejto správy za ich úžasnú prácu a za úžasnú atmosféru počas uplynulých týždňov a mesiacov a dúfam, že Európska komisia veľmi rýchlo sa bude riadiť závermi tejto správy, e, keď navrhne právny akt tak, ako ju k tomu vyzývame. Ďakujem. Ďakujem. Teraz budeme hlasovať o správe pani Mihajlovej prvom bude, rade budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 8. Kto je za? Kto je proti? Takže tento je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 11. Za? Proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Za? Proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 4 za, proti, zamietnuté. 5 za, proti, zamietnuté. 6 za, proti, zamietnuté. E, Prepačte, kolegovia, nepýtala som sa, či sa niekto zdržal. Pozmeňovací návrh 2, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Budeme hlasovať o návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať menovite o legislatívnom uznesení. E, hlasovanie otvorené. Všetci hlasovali, hlasovanie ukončené. Kolegovia, toto bolo prijaté. Ďakujem. Prejdeme ďalej na správu pána Gajera. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Prijaté, ďakujem. Prejdeme na správu Paula Rubiga. E, menovité hlasovanie o celej správe, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Ďalšia správa, ďakujem vám. Ďalšia správa je od Moniky Vána. Hlasujeme o celej správe, menovitým hlasovaním, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci kolegovia, ukončujem hlasovanie. Prijaté, ďakujem. Ďalšia správa, pani Teocharus, odsek 28, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že toto by sme si mali overiť elektronicky, čiže prosím, hlasujeme o časti 2. Hlasovali všetci, takže ukončím hlasovanie. Áno, prijaté, kolegovia, ďakujem. Takže budeme hlasovať o sení menovitým hlasovaním. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté, ďakujem. Takže to je